E, milí kolegovia, pán Mamikins je tu. Mm, vážení kolegovia, teraz dáme slovo pánovi Mamikinsovi, ktorý bude hovoriť o svojej správe o nariadení e, e, explozívnych prekurzorov. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedníčka, vážení kolegovia, dnes budeme hovoriť o nariadení, o uvádzaní na trh a e, použití explozívnych prekurzorov. E, ide o druhý e, bezpečnostný balík tejto komisii. Eh, nie prvýkrát o tomto diskutujeme. Eh, my sme o tom eh, už hovorili 11. júna a na stretnutí tieňových spravodajcov. Je fakt, že takýto pre, takéto prekurzory sa využívajú na výrobu domácich výbušník, výbušnín. A e, takéto improvizované výbušniny e, boli použité v mnohých teroristických útokoch v Európe e, počas minulých rokov. A používa sa tu hlavne TPT, látka TPT, ktorá sa dá vyrobiť. Čo je? Uh, the European Parliament. Európsky parlament uh, vyslovil, svoje obavy ohľadom použitia tejto látky, e, pretože existujú e, tajné e, skupiny a prepojenie medzi terorizmom a organizovaným zločinom je veľmi silné. Napríklad hovorím o, o, o útokoch, ktoré sa odohrali v oktobri v roku 2017. Existujú scenáre z roku 2013, Um, nezastavilo to, aby sa vyvíjali takéto látky uh, v doma. A uh, rozsah uh, týchto troch režimov, čiže zákaz, licencia a um, kontrolovaný režim, um, neboli konzistentné, pretože niektoré boli príliš voľné, niektoré neboli dosť harmonizované, čiže nebolo ťažké dostať jeden prekurzor z jedného štátu do druhého štátu. E, predchádzajúce naradenie napríklad e, umožňovalo e, v niektorých prípadoch predaj online. A vieme, že ak takýto prekurzor je dostupný online, tak potom sa aj použije. Musíme zlepšiť jednotlivé nariadenia. Čo čakáme od tohto nariadenia? Musíme, aby, musíme zaručiť, aby sa toto sústredilo na budúcnosť ten počiatočný návrh, ktorý predložila e, komisia 17. apríli je, apríla, je vyrovnaný návrh. Týka sa to produkcie, distribúcie a použitia prekurzorov. Vítam tú myšlienku, že sa ruší um, registračný systém pre um, zakázané látky. Ehm, ide tu o definíciu člena profesionálneho používateľa alebo člena verejnosti. Takisto je tu veľký rozdiel v tom, ako sa definuje profesionálny používateľ na vnútornom trhu. Ďalej e, do prílohy 1 e, e, sa začne niektoré látky, ktoré sú zakázané. Takisto nitrometán je, prí, je prvok, ktorý bol ľahko použiteľný počas predchádzajúceho nariadenia. Ale pôvodné, pôvodný návrh sa trocha musí zmeniť, aby toto nariadenie bolo efektívnejšie. Aj keď E, zachovanie úplného zákazu a ličentného systému e, zostáva v legislatívnom e, rámci. Je to však fragmentované. Ide hlavne o osvetu, o vedomosti v dodávacom reťazci a takisto aj o obmedzenia na v internetovom predaji. Ja navrhujem kontrolu podozrivých transakcií, či už regulovaných látok, Ide teda o obidva, obidve prílohy. A takisto som e, sem dal nejaké vyjasnenia ohľadom vydávania licencií a e, vzájomné uznávanie licencií členských štátov. Ďalej, e, bod, ktorý je podľa mňa veľmi dôležitý a ktorý nebol v návrhu komisii, je zváženie ekonomických operátorov na všetkých trhoch, ktorí majú svojich sprostredkovateľov. Čiže tam ide o to, tí, ktorí napríklad e, e, zabezpečujú platformy pre nákupcov a e, predajcov. Takisto podávanie správ o podozrivých aktivitách čo najskôr a e, obmedzenie alebo zastanovenie tejto lehoty na 24 hodín môže e, však byť, že 12 hodín je akurátna doba na vyrobenie bomby. E, takisto je dôležité e, poskytnúť školenie personálu a ďalšie podmienky. Nakoniec, kolegovia, som sem dal nejaké technické zmeny ohľadom fóru, fóra pre licencie, e, aby to bolo efektívnejšie a presnejšie. Zatiaľ sme urobili teda toto. Ja kolegom e, ďakujem za plodnú spoluprácu s tieňovým spravodajcom. Chcel by som tiež povedať, že e, explozívne prekurzory e, sa spomínali v stanovisku, ktoré vypracovala pani Monika Holmajer a chcem teda poďakovať za pozornosť. Ak Keby um, ste uvažovali o nejakom pozmeňovacom návrhu, tak uh, môžete tak urobiť uh, už dnes. A, a takisto aj kolegom, ktorým sa nepodarilo so mňou nadviazať kontakt, to tak môžu urobiť a položiť mi otázky. Ďakujem, pán Mamikis.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 Merci, euh, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička. Vážení kolegovia, chcem poďakovať e, e, pánovi Andrešovi Mavikinsovi. E, pán spravodajca veľmi detálne vysvetlil zmysel svojej práce. Ide o problém nákupu, predaja, takže uvedzanie na trh e, a použitia e, explozívnych prekurzorov. E, jeho kolegovia určite dobre vedia, že to je téma, ktorá sa týka aj boja proti terorizmu v tomto výbore a naša práca sa týkala týchto tém chcem mu poďakovať, že pracoval rýchlo a efektívne. Samozrejme, zostáva pred nami ešte ďalšia práca, ale myslím si, že e, e, je strategické, aby sa súčasná legislatíva pozmenila, aby sme e, kontrolovali predaj týchto látok. Vážení kolegovia, vypočuli ste si, že tieto látky sa využívajú eh, pri teroristických eh, útokoch, čiže polovica alebo 40 eh, teroristických útokov využíva tieto prekurzory a problém predaja na online platformách je naozaj závažný. Čiže správa je naozaj veľmi dobrým základom pre ďalšiu prácu a naša parlamentná skupina s vami súhlasí a s tým, súhlasíme aj s tými hlavnými líniami, ktoré ste naznačili. Nebudem zachádzať do detailov, myslím najmä na pozmeňovacie návrhy 6 a 7. Týka sa to článku 7 o informácii e, dodávacieho reťazca. Chcete, aby všetky e, e, regulované prekurzory a nie len obmedzené prekurzory tu boli zohľadnené. Myslím si, že toto je naozaj veľmi dobrá e, línia pre ďalšiu činnosť. Takisto e, ste zhodnotili aj licencie. Myslím si, že ste nespomínali ten pozmeňovací návrh, ktorý sa týka možnosti pre členské štáty, aby požiadali o ďalšie informácie. Toto e, sú naozaj veľmi pozitívne prvky v, v uvádzaní na trh. v mene mojom aj v mene mojich e, kolegov predložím niekoľko pozmeňovacích návrhov. Jeden napríklad sa bude týkať jasnosti tých definícií a čitateľnosti definícií. Potom ste spomínali tú lehotu. E, podľa mňa je dôležité, aby sme mali krátku lehotu, ale jasne stanovenú. Aby bolo e, jasné pre podniky, ktorých sa to dotýka, pre spoločnosti, ktorých sa to dotýka, aby mali v rukách jednotlivé, jednoduché nástroje na použitie. Pretože ak podozrivá transakcia, ak dôjde k nejakej Um, podozrivé transakcií a ak to hlásenie príde neskoro, tak môže to mať závažné dopady a často tu ide o hodiny. My sme tu mali e, jeden prípad v Nemecku pred 8 týždňami e, sa stalo, že e, platforma MIB veľmi rýchlo ohlásila a vlastne zabránila atentátu, ktorý mohol spôsobiť mnoho ľudských obetí. Čo sa týka procedúry pre oznámenie tejto transakcii, no na tom ešte môžeme trocha popracovať, určite to urobíme. Ja by som chcela mm, vás e, upozorniť len na otázku vyškolovania, tréningov a e, šírenia osvety. Ehm, e, je veľa ekonomických aktérov, ktorí nie sú Mm, proti tomu kategoricky, ale kladú si otázky, ako vlastne to bude prebiehať, ako to všetko prebehne. Podľa mňa eh, osveta, teda šírenie osvety medzi podnikmi, ktoré predávajú tieto eh, produkty, je dôležitá, pretože vďaka tomu budeme môcť zredukovať existujúce biele miesta a nedostatky. Takže v tomto prípade eh, pravidelný dialog medzi jednotlivými orgánmi, čiže eh, poriadkové síly, eh, policia a profesionáli, ktorých sa týka, čiže podniky. Tá spolupráca je veľmi dôležitá, aby každý vedel, aké sú jeho práva a povinnosti. Takže toto eh, som veľmi rýchlo chcela povedať ako tieňová spravodajkyňa k tomuto textu. Takže takto uvažujeme my v našej parlamentnej skupine. Chcem ešte raz poďakovať za spravodajcovi za e, prácu, ktorú odvedol, ale aj za prácu, ktorú ešte odvedie v budúcnosti. Ďakujem. Um, thank you very much. Uh, Mrs. Grisbeck Ďakujeme pekne. Pani Grisbeck je tenevou spravodajkyňou za skupinu ALDE. Teraz dostáva slova pani Valero, ktorá je tenevou spravodajkyňou za zelených. Nech sa páči. Ďakujem. Budem hovoriť po švedsky. Prosím preto kolegov, aby si nasadili sluchadla a ja by som rada povedala, že súhlasím s tým, čo už kolegovia povedali. Je to dôležité. Venovať sa tejto správe musíme e, sa dopracovať k e, regulácii chemických látok e, v prospech na životného prostredia. To sa týka ehm, všetkých aspektov životného prostredia, pretože pre nás my to vnímame ako pozitívne pre životné prostredie, ale tiež pre našu bezpečnosť. Problém súvisí s tým, že nefunguje zhromažďovanie údajov, taktiež e, dĺžka uchovávania týchto údajov je problematická. Predsa len ešte je tu viacero otáznikov a budeme mať možnosť e, predkladať pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú tejto časti návrhu. Domnievame sa však, že celkovo spravodajca sa uberá správnym smerom a môžeme ho v tomto smere podporiť. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme. Pani Valero. Tiež tu máme zastúpenú komisiu. Dostáva slovo zástupca generálneho riaditeľa DG Home, pán Onidy. Nech sa páči, máte 3 minúty. Ďakujem. Najskôr by som sa rád poďakoval pánu spravodajcovi, pánu Mamekinšovi a tiež tenevým spravodajcom za to, že pracovali veľmi rýchlo a kvalitne. V tejto veci spravodajca veľmi dobre zhrnul e, jadro tejto veci. Myslím, že to je jedna z najvýznamnejších medzier, ktorá naďalej zatrváva v celkovom rámci na úrovni EU v boji proti terorizmu. A súvisí to taktiež s našimi krokmi v boji proti zbraniami, taktiež je treba zamerať sa na prekurzory výbušnín. Je to významný e, aspekt nielen v rozsiahlom hodnotení, ktoré už e, sme vám predložili, ale tiež je to významný prvok v kontexte práce výboru TER teda výboru na boj proti terorizmu a tiež v správe tohto výboru sa to objavuje. Jednoznačne podporujeme pozmeňovacie návrhy, ktoré sa predkladajú k tejto správe. A je ich naozaj mnoho, mnoho dôležitých aspektov zlepšujú tieto pozmeňovacie návrhy. Ďakujeme za to, že kyselina sírová je naďalej v rozsahu pôsobnosti um, budú existovať takže alternatívy eh, pre majiteľov bazénov, aby mohli ehm, dezinfikovať svoje bazény, udržiavať ich sanitárne, teda v tomto smere nie je e, treba sa obávať. E, snažíme sa e, aj my dosiahnuť čo najrychlejšie spracovanie, tak aby sa tiež pravidelne mohol aktualizovať zoznam týchto látok a tiež, aby bolo zachované konanie ehm, v rámci delegovaného aktu nemôžeme neustále príjmať novú legislatívu za každým, keď sa objaví nová látka na trhu. A taktiež, keď sa teroristi dostanú k nejakej novej látke. Preto podporujeme pokračovanie tejto registrácie, ale chceme posilniť podmienky, čo sa týka vydávania licencií a povinnosť overovania predtým, ako firma pristúpi k predaju látky. To je tiež z pohľad veľmi dôležité. Taktiež, čo sa týka um, zaznamenávania transakcií pri kontrolách, to nám uh, pomôže lepšie presadzovať túto legislatívu v praxi. Ďakujeme pekne aj za doplnenie. To v našom texte nebolo obsiahnuté. Zvyšená transparentnosť a uh, taktiež povinnosť informovať voči pracovníkom firiem, taktiež uh, opätovým predajcom, ale aj kupujúcim týchto látok. A a tiež vítame, že sa zameriavate aj na e, školenia, ako povedala pani Grisbeck. Domnievame, že by sa to malo tam objaviť. E, tiež ďakujeme, že spomínate CEPOL a úlohu, ktorú CEPOL zohráva, ale aj ostatné agentúry, akú úlohu zohrávajú v tomto procese. Ešte k predaju e, cez internet. Vieme, že aj na úrovni rady, aj na úrovni parlamentu je snaha rozšíriť to. Zvážime to veľmi pozorne v rámci našich rokovaní. Samozrejme za predpokladu, že to zostane naďalej v súlade s celkovým prístupom, čo sa týka predaje na internete. Ďakujeme pekne eh, za túto iniciatívu a máte plnú podporu z našej strany. Ďakujeme. Ďakujeme aj my. Pán Onidy. Pán Mamikinš, chceli by ste zhrnúť rozpravu? Ďakujem. Ďakujem všetkým a teším sa na ďalšiu plodnú spoluprácu. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom do všetkých politických skupín. Ďakujeme. Teraz prechádzame k bodu 11. Ide o preskúmanie návrhu správy, ktoré sa týka núdzových cestovných dokladov Európskej únie. Nevidíme pani Kingu Gal v tejto chvíli. Tá je našou spravodajkyňou, ale vzdialila sa. Nemáme nikoho, kto by ju nahrádzal. Okay, then we will wait one, two minutes. Na malý okamih schôdzu preto prerušíme. Fortunately, our reporter arrived and... Našťastie pani spravodajkyňa už prišla. Preto jej dávam hneď slovo. Girl, the floor is yours. Thank you. I'm sorry. Ďakujem pekne. Prepáčte, pani predsedajúca. Deje sa toho naozaj veľa. Ide o smernicu rady, e, čo sa týka vytvorenia rámca pre núdzové dokumenty, kde sa odvoláva rozhodnutie 96 4.0 CFSP. Komisia prečula svoj návrh e, k týmto núdzovým cestovným dokumentom 31. maja tohto roka. Za právny základ e, sa to zvolilo vo forme smernice, pričom parlament má len konzultačnú e, právomoc. Potom, čo sme to prejednali s tými spravodajcami, sme sa obratili aj na právny odbor a tieto potvrdili, že naozaj je to správny právny rámec a právny základ. Komisia chce celkovo e, zjednodušiť pravidlá pre občanov, Mm, v prípade, že neexistuje veľvyslanectvo alebo konzulátor v tretej krajine, v prípade, že došlo k strate, k zničeniu alebo ku krádeži cestovného pasu. Naozaj sú teda v naliehavej situácii a potrebujú e, núdzovú pomoc tak, aby mohli získať e, takýto e, núdzový cestovný doklad od iného členského štátu, ktorý je zastúpený v tomto štáte a vďaka tomuto dokumentu sa môžu potom dostaviť späť domov. Nie je to e, novinka. Pôvodne sa to zaviedlo v roku 1996, ale vtedy sa toho veľa zmenilo a teraz e, aktuálny formát e, núdzových dokumentov EU nezohľadňuje zlepšenia v oblasti bezpečnosti cestovných dokladov a neposkytuje dostatočnú ochranu voči podvodom, falšovaniu, čo spôsobuje, že niektoré členské štáty už nevydávajú tieto dokumenty, tieto náhradné cestovné doklady, pretože nie sú dostatočne bezpečné. Okrem toho, rozhodnutie z roku 96 sa musí zosúľadiť s smernicou o konzulárnej ochrane z roku 2015. Teda aj parlament vo svojom uznesení z roku 2017 vo svojej správe o občanstve vyzýva komisiu, aby predložila nový, bezpečnejší formát týchto cestovných dokladov. Týmto sa teda zaoberáme. Komisia týmto návrhom stanovuje zosúladenie e, týchto existujúcich pravidel s novými atribútmi. Aktualizovalo sa to, aby som obsiahli aj zvýšené bezpečnostné atribúty, aby sa znižilo riziko falšovania a taktiež, e, aby sa predišlo zneužitiu cestovných dokladov. Ja sa domnievam, že na tom našim občanom veľmi záleží, aby e, mali pomoc a podporu e, veľvyslanectiev a konzulátov. Chcela by som vyzvať členské štáty, aby čo najrychlejšie pristúpili k schváleniu tohto nástroja. A preto navrhujem kolegom, aby sme podporili tento návrh bez pozmeňovacích návrhov. Myslím, že to by bol pozitívny signál, ktorý by sme mohli vyslať našim občanom, že naozaj by mali v prípade potreby mať možnosť e, získať ochranu a pomoc. Lehota na pozornicu návrhy bola stanovená na 25. oktobra a potom e, možno v prípade potreby 5. novembra preskúmame pozornice návrhy. Thank you, Mrs. Gull, And... Ďakujem pekne. Teraz pani Činiči z SAD, ako te nemá spravodajkynia. Ďakujem. Pani e, predsedníčka, chcem poďakovať e, spravodajkyni aj pani Kinge Gálovej za to, že predložila tento návrh. No ne... Ah, sorry. <laughs> Va meglio? <laughs> Allora chiedo scusa, diciamo... Takže ešte raz chcem poďakovať pani predsedničke, takisto aj spravodajkyni pani Kinge Gal za to, že nám predložila tento návrh správy ohľadom provizorného cestovného dokumentu v rámci EÚ. Ako povedala pani kolegyňa spravodajkyňa, je to veľmi dôležitý dokument a e, je dôležité, aby bol aktualizovaný preto, aby sme ochraňovali európskych občanov, ktorí sa um, ocitnú v nepríjemnej situácii a mohlo by to mať dopad na bezpečnostné podmienky. Už uh, v podstate to hlavné bolo povedané, ale uh, chcem povedať, že toto stanovisko zaručuje základné právo na konzulárnu a diplomatickú ochranu pre občanov EÚ, ako to zaručuje článok 47 charty. Ide tu aj o solidaritu členských štátov. Práve v tej chvíli, keď je tento občan v zložitej situácii. Revízia právneho základu je dôležitá, aby sme posilnili aj tieto charakteristiky bezpečnosti a zredukovali eh, rizika falšovania a mm, aby sa eh, tieto dokumenty potom nevyužívali, teda tieto sfalšované dokumenty, aby to nevyužívali teroristické alebo zločinecké organizácie. Okrem iného si myslím, že vyššie štandardy bezpečnostné štandardy, ako povedala pani spravodajkňa, by e, malo zvýšiť, by mali zvýšiť, aby toto bolo príjmané aj v tretích e, krajinách, aby sa zjednodušili formality a e, byrokratické náležitosti na hraniciach pre občanov, ktorí sú naozaj v ťažkej situácii. Takže, ako povedala pani e, kolegyňa, my súhlasíme s týmto návrhom, e, podporujeme ten návrh, ktorý bude e, modernizovať jednotlivé legislatívne normy, pre, ktoré sa týkajú aj cestovania našich občanov. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Depre, zastupuje skupinu ALDE, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, pani. Pre et moi-même trouvons que cette proposition est très bonne et cela pour Myslím, že je tento návrh je veľmi dôležitý a to z troch dôvodov. Poprvé, je to návrh, ktorý naozaj je v záujme našich občanov, pretože umožňuje našim občanom, ktorí sú v zahraničí a nemajú tam zastúpenie konzulátu svojej krajiny, môžu sa obrátiť na iný konzulát v prípade, že im bol cestovný pás ukradnutý, zničený alebo Inak poškodení budú môcť sa obrátiť na akýkoľvek iný konzulárny orgán Európskej únie, budú môcť požiadať e, o náhradný cestovný doklad e, a to zabezpečený, aby sa mohli vrátiť domov e, pri zaistení bezpečnosti. Teda je to rozhodne v záujme občana ďalej pod druhé. To, že vzniká možnosť získať takýto núdzový zabezpečený dokument z konzulárnych orgánov Európskej únie, potvrdzuje taktiež e, dimenziu solidarity Európskej únie. Je to obsiahnuté v tomto texte a to si veľmi ceníme. Ďalej po tretie, chceme privítať, že tento návrh zaistuje dodržanie pravidiel vydávania a formátu týchto cestovných e, dokladov. Legislatíva, ktorá je aktuálne v platnosti, nezohľadňuje dostatočne e, nedávne úpravy, ktoré vyplývajú z pravidel Európskej únie v oblasti konzulárnej ochrany a taktiež sa nezohľadňujú zlepšenia, ktoré sa týkajú bezpečnosti cestovných dokladov a preto sa poskytuje nedostatočná ochrana voči podvodom a falšovaniu. Preto podporujeme toto zlepšenie, ktoré prináša tento návrh v oblasti zvýšenia bezpečnosti týchto dokumentov na základe týchto troch bodov, ktoré som spomenul, teda v plnej miere súhlasíme so stanoviskom spravodajkyne pani Kingy Gall a v plnej miere podporujeme tento návrh. Boli by sme radi, keby sa prijal tento návrh bez eh, pozmeňacích návrhov, bez úprav. Ďakujem. Ďakujeme aj my. Pani Valero teraz za zelených ďakujem. Eh, minulý rok, eh, pardon, už ostatní kolegovia spravodajcovia spomenuli všetko podstatné. Chcela by som len zdôrazniť jednu vec. Je to veľmi prospešné pre občanov a taktiež to potvrdzuje solidaritu medzi členskými štátmi. Dokonca to ešte zvyšuje. My proti tomuto návrhu nemáme nič. Domnievame sa, že je to pozitívny návrh. Nemáme v pláne predkladať pozmeňovacie návrhy teda chystáme sa podporiť návrh v takej forme, ako spravodajkyňa predkladá. Ďakujeme pekne. Teraz eh, sa obraciam na eh, zástupcov komisie, konkrétne pani Monika Mozhammer alebo Jen Stadler z DG Home. Eh, chcete sa ujať slova? Thank you very much. I can be very brief. I would like to thank the rapporteur and all uh, um, shadow rapporteurs. In the Ďakujem. E, aj my e, sa chcem poďakovať za plnú podporu spravodajky. Nedomnievame sa, že je to veľmi významný nástroj pre občanov. Tieto núdzové dokumenty predstavujú 60 prípadov, ktorých e, sa občania obracajú na konzulárny orgán, keď žiadajú konzulárnu ochranu v zahraničí. Domnievame sa teda, že je to veľmi významný nástroj a dosť významne to zlepší životy občanov na jednej strane, a na druhej strane taktiež tento nový formát zaisti dostatočnú bezpečnosť. Ďakujeme za podporu. Ďakujeme aj my. Pani Gál, nech sa páči, vraciam vám slovo. Ja by som sa rada poďakovala za podporu teňovým spravodajcom. Verím, že sa nám podarí naozaj to spracovať čo najrychlejšie, aby sme dokázali, že je to naozaj e, veľký prínos pre našich občanov. Ďakujem. Ďakujeme aj my. Teraz by som rada pripomenula, že lehota na pozmeňacie návrhy je stanovená na 5. november tohto roka. Zmenilo sa to, teda ponovom je to 5. november. Pani Gál, vaša hlasovacia karta, nezabudnite si ju. Teraz začíname bod číslo 12. Ako súčasť integrovaného fondu pri riadení hraníc komisia navrhuje nový nástroj financovania pre vybavenie celných hraničných kontrol. Výbor LIBE vypracúva stanovisko k tomuto návrhu. Spravodajcom je pán Lenárs. Dnes máme na programe preskúmanie návrhu stanoviska. Pána Lenársa vítame. Chcela by som pripomenúť, že vzhľadom na stanovený časový rámec vo výbore IMCO. Koordinátori rozhodli, že sa bude pracovať iba v angličtine na tejto téme. Pán Lenárs, nech sa páči, máte slovo na dve minúty. Pokúsim sa vmestiť do dvoch minút, pani predsedajúca. Už sme to prejednali, keď komisia predložila svoj návrh vo výbore. Ani vtedy som nemal príliš veľa času, ale spravidla to nebýva veľmi zložité. Je to nový fond, žiadajú o to členské štáty, je to významný prvok a snahe ďalej posilniť naše spoločné hranice. Musíme sa snažiť o to, aby zločinci nezneužívali slabé miesta nastavení ochrany našich hraníc. E, vieme, že v prípade, že to zistia, tak e, to veľmi často využívajú. Preto podporujeme vytvorenie tohto nového fondu. Mám niekoľko poznámok, ktoré sa týkajú mojej správy. Poprvé, ako ste správne povedali, tento nástroj je súčasťou Fondu pre integrované riadenie hranice. To zahrňa aj Fond pre podporu hraníc a víza. Je to v niečom spoločné, čo sa týka cieľov, ale v niečom sa tieto cieľe aj odlišujú. Čo sa týka, dajme tomu, eh, správneho využitia tohto fondu, musíme sa snažiť, aby naozaj neboli odchýlky, aby sa neprekrývali tieto fondy, čo sa týka eh, konkrétnych eh, cieľov a peňazí, ktoré sú určené na plnenie týchto cieľov. Ja teda v pozmeňacích návrhoch sa snažím jasnejšie to rozlíšiť. Mm, ďalej, po druhé, E, diskusie o riadení hraníc sú vysoko relevantné, napríklad čo sa týka európskeho integrovaného riadenia hranice, taktiež revízie európskeho rámca pre pohraničnú pobrežnú e, straž. Toto sa snažíme zohľadniť, chceme, aby tento fond prispel k lepšej integrácii e, národných európskych pohraničných stráží a taktiež, aby sa splnili cíle, ktoré sú stanovené pre tento nástroj. Taktiež chceme, aby v prípade európskych pohraničných E, straží, aby vznikol mechanizmus spolupráce v prípade snahy o nákup nového vybavenia. Domnívame sa, že to prinesie e, pridanú hodnotu z európskej úrovne. A ešte posledná vec. Tento návrh umožňuje e, doplnkové používanie podľa článku 6.4 tohto vybavenia na ochranu hraníc. Domnievame sa, že to nie je dostatočne jasne sformulované. Chceme, aby to bolo jasnejšie. Snažil som sa, ale do dvoch minút som sa nevtesnal. Dve a pol minúty to boli. Ďakujeme. Žiaľ, tentokrát naozaj nevidíme žiadnych tenových spravodajcov prítomných a niekto sa nechystá ani požiadať o slovo. Ja teda navrhujem, aby sme pristúpili hneď k hlasovaniu. Eh, Teraz sa teda obraciam na komisiu. Ari Valila, Andrea Tehtedaria, alebo Silvia Facinello z oddelenia E3. Chcete sa uviať slova? I'll be very brief. Uh, thank you. Thank you. Len stručne chcem poďakovať za toto stanovisko, ktoré si ceníme. Ceníme si vašu podporu tomuto programu a toto je všetko. Thank Ďakujeme. To znamená, že A pán Lenár s tým pádom môže túto diskusiu, alebo nemusí ju zhrnúť. Tým pádom problém je to, že tu nie je všeobecný spravodajca pre ďalší bod nášho programu. Takže pár minút prestávka. Takže kolegovia, máme tu nariadenie hľadom zo šofírov Šaráca po roku 2020, návrh komisie, kde sa stanovujú spoločné finančné pravidlá uplatniteľné na IMMSF a nový fond. Mm, komisia tu navrhuje zjednodušenia, taktiež e, mechanizmus flexibility pre riadece orgány v členských štátoch. Rada by som pripomenula, že kvôli načasovaniu gestorského výboru REGI sa koordinátori rozhodli pracovať len v angličtine na tomto spise. A teraz dostane slovo pán Zdechovský, ktorý predstaví svoj návrh stanoviska ohľadom nariadenia o spoločných stanovenia. Ďakujem. Ja budem... So budem hovoriť len teraz po česky, lebo je to nádherný jazyk, ktorý má dlhú tradíciu. Návrh komisie, ktorý bol predložený, mi viac menej vyhovoval. Urobili sme tam len čiastočné zmeny a hlavný dôraz sme kládli na také tri dôležité veci. Po prvé, jednotnosť pravidiel a harmonizácia, ktorá sa využíva pri procese čerpania finančných prostriedkov zo všetkých fondov. Toto je vec, ktorú sme, o ktorej sme tu niekoľkokrát diskutovali, kde panuje zhoda naprieč všetkými politickými skupinami v Európskom parlamente. Ďalej sme sa snažili zaviesť väčšiu synergiu medzi fondami, tak aby jednotlivci mohli čerpať peniaze z viacerých fondov, pokiaľ je to možné. To je ďalšia pripomienka, ktorá tu opakovane zaznievala pri rokovaní Európskeho parlamentu. Ale upozorňujeme na jedno riziko, ktoré predovšetkým ako člen výboru pre rozpočtovú kontrolu tu ja vidím, a síce riziko dvojitého financovania kde by mohlo dôjsť k zneužitiu flexibility niektorých pravidiel a je treba, aby to bolo ošetrené v návrhu a pre nás je kľúčom, kľúčové to, aby bol návrh čo najjednoduchší a najdostupnejší pre všetkých a okrem toho, aby sa nastavil nový externý kontrolný mechanizmus, kde členské štáty musia v určitom horizonte predložiť plán, ktorý bude schválený a možno nejaký taký hodnotiaci plán, ktorý aj nám dá správu o tom, či tie prostriedky sú využívané v súlade s nariadeniami Európskej únie a či tie prostriedky sú využívané účinným spôsobom. To si myslím, že je ďalšia vec, ktorá logicky vyplýva z toho, o, čo sa tu, o čom sa tu snažíme 4,5 roka diskutovať a o čom sa, čo sa snažíme presadiť v rámci európskej legislatívy. Ďakujem. Pani Dali, tieňová správdajkyňa, máte slovo. Ďakujem. Chcela by som všetkým poďakovať spravodajcovi má šťastie, lebo môže použiť svoj krásny jazyk. Ja mám krásny jazyk, ale bohužiaľ teraz nemôžem použiť, pretože tu nemáme tlmočníkov. Ale chcem mu poďakovať za odvedenú prácu. Podporujem jeho úsilie. Záujmy Libe budú určite v nariadení spoločtu stanovenia odzrkadlené ako spravodajkyňa pre spis o azylovom migračnom fonde by som chcela e, zmeniť názov, aby sa taktiež posilnili príslušné ustanovenia a podporujem návrhy pána Zdechovského ohľadom nariadenia o spoločných ustanoveniach. A taktiež musíme vykonať určité zmeny v texte. Toto je pozitívny krok a taktiež je pozitívne, že je tam e, odvolávka na chartu o základných e, chartu základných práv. Toto by mali rešpektovať e, všetky európske inštitúcie, národné orgány, ktoré implementujú európske právo. A taktiež e, toto bude zrkadlať v mojej správe o migračnom a azylovom fonde. Čo sa týka vecročno finančného rámca návrhu po roku 2020 komisia e, navrhuje pravidla sflexibilniť. To je síce pozitívny krok vpred, ale keďže situácia je rôzna v rôznych členských štátoch, tak by to taktiež malo viesť väčšej transparentnosti, podávanie správ ohľadom národných programov Európskeho parlamentu. Tam by sme na to mali ešte popracovať, posilniť to. No a na záver chcem povedať spravodajcovi možno jednu vec, nad ktorou by sme mohli porozmýšľať. Delegované akty v súvislosti s národnými pracovnými programami. Možno na to by sme sa mohli pozrieť. A možno by to spravodajca mohol zvážiť v nadchádzajúcich týždňoch. Ďakujem. Ďakujem. Európska komisia sa môže tiež vyjadriť. Pán Ari Varila, Silvia Pačinella. Kto sa chcete vyjadriť? Áno, prosím, pane. Tie osoby, ktoré ste vymenovali, tu nie sú, ale ja by som sa vyjadril mene komisie. Rád by som poďakoval spravodajcovi za odvedenú prácu, za jeho konštruktívny prístup pri písaní o stanoviska komisia. Uznáva, že je potrebné harmonizovať náš prístup, čo týka fondov spoločného riadenia. Potrebujeme konsolidované pravidlá na riadenie týchto fondov, tak aby to zjednodušilo život členským štátom, taktiež úr, úradom a príjemcom. A o toto sa snažíme týmto nariadením o spoločných stanoveniach. Napriek tomu samozrejme vždy môžeme využiť dostatočnú po- dodatočnú pomoc. Ďakujem spravodajcovi za jeho úsilie zjednodušiť text. Myslím si, že určité pozmenujúce návrhy objasňujú to, čo nám ide. A taktiež by som chcel povedať, že vítame dodatočné e, špecifika, ktoré tam dodáva, tak aby to zrkadlilo určité konkrétne špecifika alebo charakteristiky týchto fondov. Tri veci by som chcela povedať. Možno by som chcel vysvetliť logiku, ako uvažujeme na komisii. Čo sa týka návrhu azyl, názvu Azylového migračného fondu, tento sa objavuje aj v nariadení, o ktorom hovoríme. Zmenou názvu komisia chce dosiahnuť v podstate zjednodušenie. Z nášho pohľadu migrácia pokrýva integračnú dynamiku, taktiež zastrešujúcu politiku možno by som mohla povedať, že sme tak chceli mať menej slov, aby ten text bol kratší, ale chceli sme, aby tam bolo v každom prípade menej detajlov. Aby to bolo menej detailné. Pár zmien zo strany spravodajcu po vzťahu ku komisii a k tomu, ako by sme komentovali národné pracovné programy. My sme to veľmi opatrne naformulovali, tak aby sa zredukoval počet rozhodnutí komisie, ktoré sú v tomto postupe potrebné. Môžem to bilaterálne trochu lepšie vysvetliť, ale v podstate, čo myslíme, alebo o čo nám ide, komisia v podstate musela vždy formálne urobiť dve rozhodnutia. A toto, táto nová formulácia, toto nové znenie si bude, to, tým pádom bude vyžadované iba jedno formálne rozhodnutie a tým pádom sa celý proces urýchli. Tie návrhy zmien v súvislosti s lehotami komisie. Naše vysvetlenie bolo také, že sme sa pozreli na minulé obdobie a čo sa z neho môžeme poučiť a uvedomili sme si, že tie súčasne platné lehoty sú príliš krátke. A preto v podstate sme si chceli dať viac času, to uznávame. Chceli sme si dať dostatok času, pretože ten potrebujeme na dostatočnú analýzu programov, na výmenu informácií s členskými štátmi, aby sme to celé ukončili, tento proces. No a na záver čo sa týka jedného pozmeňujúceho návrhu. Závadza sa tam pojem e, hlavné projekty, alebo v podstate také vlajkové lode, alebo aspoň v súvislosti s niektorými fondami. Tento nápad sme si e, zapísali a myslím že sa týka viditeľnosti, tak e, tam je toto dôležité, ale táto koncepcia nie je nikde inde v nariadení stanovená, takže by sme museli členským štátom vždy vysvetľovať, ako presne by to vyzeralo, aké by tam boli konkrétne úlohy. Ďakujem. Ďakujem. Neviem, či pán Zdechovský sa chce ešte vyjadriť. Ďakujem Miriam za tvoj komentár. Zapísal som si, čo si povedala a určite budeme dobre spolupracovať, nájdeme dobrý kompromis a podporím aj to, čo si povedala. A e, teraz ešte Európskej komisii ďakujem. Súhlasím. A chcem povedať už takto z kraja, že váš návrh bol dobrý. A ja som pripravený diskutovať o detailoch návrhu, pretože sú tam určité veci, ktoré z nášho pohľadu nie sú jasné. Takže určite by pomohlo, keby sme sa mohli stretnúť a snažiť sa zjednodušiť text tak aby to bolo všetkým úplne jasné, aj členským štátom, aby tam neboli žiadne chyby, alebo aby nedošlo k nedorozumeniam pri uplatňovaní. Taktiež som pripravený otvorene diskutovať. Myslím si, že spoločne nájdeme dobré riešenia, ktoré budú užitočné pre nás aj pre Európsku úniu. Ďakujem. Máme čas 10 minút, kým začneme s bodom 14. Because as I understand... Aha, yes, sorry. Prepačte, prepačte. to na pozmenujúce návrhy do 24. oktobra schválenie stanoviska 21. novembra. Takže do 6. E, do večera 24. oktobra zasielate pozmeňujúce návrhy. A teraz máme 10 minútovú prestávku, pretože bod 14 začne o po 12. Sorry that I for amendments. <laughs>